Šedinca este Vážení kolegovia, budeme pokračovať v schôdzi. A predtým ešte ako začne samotná, samotná rozpráva k prvému bodu dnešného poobedného programu, ešte chcem povedať, že zapisnica zo včerajšieho stretnutia je už k dispozícii, sú tu nejaké pripomienky, ak nie, tak zapisnica je považovaná za